Dobrý deň. Poprosím, posaďte sa. E a týmto vyhlasujem schôdzu, ktorá bola ukončená, prerušená 4. júla 2019 za obnovenú. Budeme pokračovať. Vítam aj prítomných hostí publikum, ktorí budú dnes svetkami pokračovania tejto plenárnej schôdze. Zápisnica a texty schválené zo zasadnutia 4. júla 2019 boli rozdané. Sú nejaké návrhy v tomto zmysle? Ak nie sú pripomienky k zápisniciam, eh, tak eh, táto, respektíve zápisnica je schválená. Niekoľko oznámení následne po voľbe poslanca Kyriakosa Vepolusa do Národného parlamentu v Grécku. Parlament konštatuje uvoľnenie jeho miesta od 7. júla 2019. Príslušné úrady eh, v Holandsku mi oznámili zvolenie pani Lara Wolters, ktorá nahradí poslanca Franca Timmermansa s účinnosťou 4. júla 2019. A okrem toho príslušné úrady v Grécku mi oznámili voľbu do Európskeho parlamentu, alebo zvolenie Emanuela Frakosa do Európskeho parlamentu, ktorý nahradí kolegu Velopulosa s účinnosťou 10. júlu 2019. Týmto vítam nových kolegov a pripomínam, že majú týmto prvé práva v rámci parlamentu a takisto v rámci orgánov v zmysle podmienok, ktoré stanovuje náš rokovací poriadok. od EPP a od EKR, od týchto skupín som dostal niekoľko žiadostí, pokiaľ ide o zloženie výborov, úpravy zloženia výborov. Tam sú tie nominácie uvedené v zápisnici z predchádzajúcej schôdze. Ak nebudú e, vznesené pripomienky do lehoty na zavádzanie zmien do týchto zápisníc, tak tieto nominácie budú považované za schválené. Prejdime teraz k programu schôdze. Pán Korbet, nech sa páči. Pán predseda, vy ste ohlásili mená viacerých poslancov, ktorí už opustili snemovňu. Ste si istí, že tam nemala byť celá skupina APP, ktorá zdá sa chýba? Kolgo il suo sottile umorismo. Ja som postrhol ten váš jemný humor, ďakujem. Teraz prejdeme k programu schôdze. Definitívny návrh programu schôdze, ktorý bol schválený konferenciou predsedov 11. Eh, júla v zmysle článku 157 bol rozdaný. Pokiaľ ide o zajtrajší deň, útorok, skupina GUE požiadala o to, aby vyhlásenie podpredsedníčky Komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre vonkajšie záležitosti a pre politiku bezpečnosti ohľadom situácie vo Venezuele nebola ukončená uznesením. Teraz dám teda slovo e, poslancovi Villanueva Ruiz, aby prezentoval túto požiadavku v zmysle skupiny, teda za skupinu. Pani poslankyňa to, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Príjemné popoludnie. V mene GUNGL by sme vás chceli požiadať, aby ste stiahli z programu uznesenie o Venezuele. Môžeme mať rozprávu, ak bude potrebné, ale vzhľadom k tomu, čo sa deje, bol naštartovaný nový dialog, ktorý iniciovalo Norsko, prebiehajú rokovania. Dokonca aj pápež e, sa vyjadril súhlasne, pokiaľ o tieto nové rokovania. A to dáva možnosť tomuto parlamentu pozastaviť predkladanie uznesení a prestať zasahovať do národných politik Venezuele a potvrdiť, že je tu za tým účelom, aby potvrdil dialog, mier a takýmto spôsobom dúfal, že to respektíve pomohol ľuďom v tejto krajine a zároveň zastabilizoval situáciu vo Venezuele. E, ďakujem pekne. Dám slovo poslancovi, ktorý chce vystúpiť proti návrhu. Nech sa páči, pán poslanec Galer. Vám ďakujem pekne, pán predseda, v mene skupiny EPP by som chcel odmietavo vystúpiť, pokiaľ ide o tento návrh. Áno, v uznesení môžeme reflektovať prebiehajúce diskusie a iniciatívy, privítať ich, ale domnievame sa, že situácia zostáva naďalej dramatická a jednoznačná v tomto ohľade. Takže v tejto fáze už môžeme to riešiť formou uznesenia, tak ako sme povedali predtým. Sme si vedomi dramatickej situácie, milióny utečencov opustilo krajinu a destabilizované je aj susedstvo. A my môžeme a mali by sme zaujať jednoznačné stanovisko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec Gáler. Teraz budeme hlasovať o žiadosti skupiny GUE o elektronickom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Hanno votato tutti? Všetci si hlasovali? Áno, všetci ste hlasovali? No, poprosím vás. Koniec hlasovania. Žiadosť je zamietnutá a tým pádom program schôze zostáva nezmenený. Pokiaľ ide o stredu, stredajšiu schôdzu, skupina GUE požiadala, aby vyhlásenia Rady a komisie o vzťahoch medzi Európskou úniou a Mercosurom boli doplnené ako tretí bod do programu na stredajšiu, po obednejšiu časť chôdze, po vyhlásenie, vyhlásenie rady a komisie, pokiaľ ide o e, zónach e, s čistým vzduchom v európskych mestách. Vilanueva Ruiz, pani poslankyňa, bude prezentovať teraz e, žiadosť skupiny GUE. Nech sa páči, pani poslankyňa. Gracias, señor presidente. De nuevo consideramos importante... Ďakujem pekne, pán predseda. Aj my sa domnievame, že je dôležité, aby to bolo zahrnuté na programe schôdze v stredu, aby tam bola dohoda alebo dohovor Mercosur. Už ako 13 rokov vyrokovávame túto dohodu a je to dohoda, ktorá bude mať obrovský dopad v mnohých krajinách, v mnohých inštitúciách a pre mnohých polnospodárov, viac ako 33 tisíc polnospodárov pocíti tvrdé dôsledky z podpisu tejto zmluvy. Je to dôležitá vec a mala by byť súčasťou rozpravy v stredu. Pán poslanec Hansen vystupí proti. Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. V mene EPP by som e, vystúpil proti doplneniu tohto bodu do programu. Dokumenty sú práve zverejňované. Chceme mať priestor na ich podrobnú analýzu. A pani komisárka Nastromová ohlasila svoju prítomnosť na výbore INTA na budúci týždeň, takže chceme odmietnúť takéto doplnenie do programu. Ďakujem pekne. E, ďakujem pekne. Budeme teda hlasovať o tejto žiadosti. E, rukou hlasujte. Kto je za túto žiadosť skupiny GUE? Dvihnite ruku, kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Program schôdze zostal nezmenený? No l'ordine del giorno è così fissato. Tým pádom je definitívny program schôdze. Nie je treba kontrolovať. Hlasovanie e, vystúpenia minutové nasledujú. V zmysle článku 172 rokovacieho poriadku. Prego, lei la parola. Pán Davis Pán predseda, v zmysle článku 11.4a eh, ako predseda výboru pre rybolov chcem podotknúť, že Robert Roland, poslanec tejto snemovne, minulý týždeň zverejnil poznámku, že v prípade Brexit akékoľvek eh, plavidlá pod, plavajúce pod eh, cudzou vlajkou by mali byť, malo byť s nimi zaobchádzané rovnako ako Brigano tento krúzer argentínsky Brigano e, bol ponorený, pričom viac ako 300 ľudí prišlo o život počas ozbrojeného konfliktu v 90. 82. 1982 chcem podotknúť, že v Spojenom kráľovstve Národná asociácia organizácií rybárov e, sa vyjadrila proti, kategoricky proti týmto vyjadreniam. Skutočne sú odporné a je tam náznak, že by mohli byť e, takíto rybári zabíjani za rybolov vo vodách, ktoré už celé desaťročia využívali Niektorí povedia, že je to len isté hyperbolické vyjadrenie, alebo že je to v duchu slobody vyjadrovania, ale história Európy poukazuje na to, že tie slova znamenajú, že majú váhu, môžu podporiť priateľstvo, alebo naopak môžu spôsobovať rozkoly. Verím, pán predseda, že sa pridáte k tomu vyjadreniu z mojej strany, že je to polutovanie hodné a že ten človek, ktorý z mojej krajiny volil takéto slova, to mohol robiť ináč. Ďakujem pekne, pán Poslanec Davis, my berieme na vedomie vaše úvahy. Honorevole Roland. Pán poslanec Roland. Mr. President, thank you for allowing... Ďakujem pekne, pán predseda, za možnosť vystúpiť. Najskôr v reakcii na e, pána poslanca Nasledovná pripomienka. Ja som reagoval na verbálny útok, ktorý ste nasmerovali na jedného z kolegov, Julieho Mamliho, kolegyňu, po tom, čo vás konfrontovala e, vonku pred e, výborom e, pre rybolov, ktorému predsedáte. Vy ste ju napadli verbálne a my vydáme varovanie, ktoré disciplinárne, disciplinárne konanie budeme iniciovať voči vašej osobe pokiaľ ide o tú moju reakciu, tak vychádzalo to zo záujmu obhájiť britské, britský rybolovný priemysel alebo e, pulzné, pulzný spôsob rybolovu ohrozuje tento spôsob, alebo teda britský rybolov a ja naďalej budem obhajovať e, britských rybárov. Pokiaľ ide o volený jazyk, tak to bol ironická pripomienka, e, vychádzajúca z toho dôvodu, že náš odvetvie, odvetvie bolo zdecimované. Netreba to brať doslovne. Ja nechcem naznačiť akékoľvek formy násilia v výsostných vodách, aj keď sme boli toho svetkami v 2018, kedy francúzskí a britskí e, rybári vstúpili do konfrontácie v rámci vôd, kde sa realizuje rybolov, ale ja vôbec nechcem naznačovať, že by e, mali Briti nejakým spôsobom útočiť proti zahraničným plavidlám. Ja skutočne obhajujem našich rybárov, naše odvetvie a nikdy nepolavím v našej snahe ich obhajovať obraňovať. E, ďakujem pekne. Pani poslankyňa Fox. Honorevole Fox. Non c'è? Yes. One thing that you can say about the British delegation at this uh, Jedna vec je taká, že my Briti máme zmysel pre humor a vieme, že na slobode prejavu záleží. Podľa nás je nehorázne, že keď sú dôležitejšie veci na práci, jeden z našich tzv. kolegov zo Spojeného kráľovstva toto využil, aby získal body, keď musíme sa venovať o mnoho dôležitejším veciam. Ja obhajujem právo každému, aby povedal čokoľvek a môže povedať niečo, čo sa nepáči iným. Myslím si, že záleží na slobode slobode prejavu a na slobode. A myslím si, že by ste si mali všimnúť nás zo strany Brexit a e, budeme vás e, obhajovať a mali by ste presne vybrať si slovička a útočiť na nás kvôli slovičkám. Nemali by sme tu viesť vnútorné boje a nemali by ste tu kolegovia z Spojeného kráľstva útočiť proti nám. You, of... Eh, ďakujem kolegovia. Pokiaľ ide o slobodu prejavu, budeme teraz mať minútové vystúpenia podľa pravidla 172 a mám tu zoznam rečníkov. Náš prvý reč je pán Vince. Vincenzo. Vážení kolegovia, v členských štátoch Európskej únie sú rôzne nariadenia a právne predpisy, ktoré chránia autochtónne etnické menšiny. V niektorých krajinách sú veľmi silné záruky a v iných krajinách sú len čiastočne riešené. A v niektorých krajinách zase sa neuznávajú tieto etnické menšiny. Jednoducho tu e, sa porušujú e, ľudské práva. V mojej krajine, v Rumunsku, e, došlo k úprave zákonov a došlo e, k obmedzeniu záruk. Už e, sa tu nehovorí o maďarskom jazyku, e, takisto štát zakazuje používať rôzne komunitám maďarské symboly. Je zle, že tam neprebehol inštitucionálny dialog medzi rumunskou väčšinou a maďarskou menšinou v parlamente. Treba podporovať spoluprácu, treba si vymieňať najlepšie postupy a mal by tu e, platiť aj zákon, mal by e, tu existovať právny štát. 50 e, miliónov predstaviteľov menší v Európskej únii veria tomu, že tu budeme mať silné normy, ktoré sa budú uplatňovať. Ďakujem veľmi pekne, pán Howard. Jednu minútu. Pani predsednička, právo voliť je základné právo. Našou prácou ako politikov je ľuďom zjednodušiť toto právo. Pre šiestimi týždňami v Spojenom kráľstve aj inde sa stal presný opak. Pokiaľ išlo účasť eh, vo voľbách do Európskeho parlamentu, eh, tak stúpla o 51%, ale predsa niektorí občania eh, nezískali vstup do volebných miestností, nielen v Spojenom kráľstve. Žiaľ, britská vláda eh, reagovala charakteristicky negatívne na túto kritiku. Preto tu potrebujeme zmeny na úrovni Európskej únie, aby sme zjednodušili proces, aby bolo jednoduchšie pre každého občana EÚ, aby volil tam, kde žije. Jednoducho iba podpíše vyhlásenie vo volebnej miestnosti a odhlasuje. Eh, písal som eh, ľuďom, ktorí sú za to zodpovední, aby to bolo riešené a aby v ďalších voľbách Európskeho parlamentu každý občan Európskej únie mal právo voliť. Ďakujem. A teraz pani Joveva. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážení kolegovia, som naozaj veľmi rada, že sa vám môžem prihovoriť po prvý raz a chcela by som využiť túto príležitosť, aby som upozornila na tému, ktorá zatiaľ nezískala dostatok pozornosti. To všetko závisí od politických hier v členských štátoch. Hovorím o právnom štáte. Preto som naozaj šťastná, že budúci kandidát budúca kandidátka na predsedničku Európskej komisie povedala, že bude trvať na tom, aby vznikol mechanizmus, ktorý zabezpečí dodržiavanie základných práv. Na poslednom zasadnutí sme to mali zdôrazniť, ale predsa by som eh, chcela hovoriť o tom, eh, že Chorvátsko nedodržalo rozhodnutie arbitrážneho súdu. Ja dúfam, že budúca predsednička komisie sa na to zameria a dúfam, že budeme mať od komisie aj právne stanovisko, pokiaľ ide o toto rozhodnutie arbitrážneho súdu. Eh, právny štát a všetky rozhodnutia a práva by sa mali dodržiavať. nie som jediná, ktorá chce, aby sa to dodržiavalo. Mr. Christian pán Christian Allard. Nech sa páči, máte slovo. Na stole máte tlačidlo, ktorým si zapnete mikrofón. Vidíte, ide to? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za to, že ste mi pomohli pred mojim prvým prejavom na tejto pôde. Ďakujem, že ste dali slovo novozvolenému, ktorý je iný ako ostatný. Som francúzsky občan, ktorý zastupuje Škótsko v Európe. Po tom, čo som bol eh, v parlamente v Škótsku, tak som teraz tu kvôli Brexitu, aby som vám dokázal našu väzbu na Európu. Pred 20 rokmi som hlasoval za to, aby škótsky parlament E, sa znovu začal pracovať po 300 rokoch parlament, ktorý nikdy e, nesídlil alebo nezasadal bez z Európskej únie. Európska únia nám pomohla, aby sme mohli zasadať. Vy ste nám pomohli a my na to nezabúdame. V roku 2016 62% voličov v Škótsku hlasovalo za to, aby sme zostali v Európe. 62% toto je signál, že my sme najeurópskejšia krajina v Európe a to neplatí len na, pre Škótsko. Sme e, zvyknutí pomáhať ostatným. Som 100% Škót, 100% Francúz a 100% Európan. Naša myšlienka Európy je vaša sloboda pohybu pre ľudí a sloboda pohybu našich hodnot. Sme za európske hodnoty. Pomôžte nám zostať v Európe. Pomôžte nám, aby sme vám vedeli lepšie pomáhať. Mr. Jack Madison. Teraz pán Jack Madison. Ste tu, pán Jack Madison? Mám pocit, že nie, takže prechádzame teraz na pani Tomašič. Nech sa páči, máte slovo. A ďakujem veľmi pekne, pani e, predsednička. Medzinárodný e, tribunál pre bývalú Jugosláviu vydal zatýkače Um, proti um, Jojičovi a Radetovi, um, ktorí boli obžalovaní z toho, že sa snažili uh, podplatiť a zastrašiť svetkov. Tieto zatýkače boli vydané začiatkom roku 2019, ale nič sa nestalo. Úrady v Belehrade uh, stále odmietajú konať v rámci týchto zatýkačov, pretože e, podľa nich e, nemajú e, vydať tých, ktorí sú obžalovaní z pohrdania súdom. Iba majú vydať iba vojnových zločincov. Ehm, mal by tu byť odvolací súd, ktorý by mal rozhodnúť o odvolaní, ale otázka, eh, ktorá tu vzniká, je, prečo má Srbsko právo stiažovať sa alebo odvalať sa proti tomuto zatýkaču. Ehm, keď ide o Srbsko, eh, budeme zatvárať oči pred tým, čo sa tam deje. Je to hamba, že štát, ktorý odmieta spoluprácu s Havským tribunálom a chráni eh, zločincov, pokiaľ ide o vovčeru a porušuje článok, e, ktorý bol vydaný s týmto účelom. E, je to pokrytectvo. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Georgiu na jednu minútu. Ďakujem. E, pochádzam z Cypru a je to už 45 rokov od najtemnejšej histórie o ostrova. Keď grécka chunta s podporou miestnej e, fašistické organizácie JKB e, vykonala štátny prevrat a chceli e, zavraždiť prezidenta Makariosa a tie dôsledky sú stále tragické pre naše obyvateľstvo. Boli tam tisícky mŕtvych, tisícky nezväzných, išlo o násilné násilnú okupáciu 37 e, územia a e, išlo aj o snahu zmeniť demografickú e, povahu našej krajiny. My sme predsa demokratickej Európe a predsa sa tu znova a znova opakujú isté úkony a nie v tej miere, aké by sme si želali. Turecko má isté dôležité e, miesto a Európa má záujem o e, Turecko, ale treba znova začať e, rokovania pretože boli pozastavené po chrán Montane a treba mať riešenie také, aby obyvateľia Cypru boli v bezpečí, pretože to prispieje aj k bezpečnejšej Európe. Ďakujem, pán Paten. Ďakujem. 400 tisíc ľudí z East Midlands ma zvolilo, aby som prišiel sem, aby som hovoril v ich mene. 200 miliónov ľudí v Európe hlasovalo za nás všetkých, aby sme tu boli. Demokratický základ Európskej únie je založený na nás. 751 priamo zvolených poslancov, ktorí zastupujú všetkých našich voličov. A my tu zastupujeme ich zájmy tu v Štrasburgu a aj v Bruseli. Prečo je teda e, táto komora e, otvorená menej ako 60 dní e, do roka. Minulý týždeň v Bruseli bola naša komora zatvorená. V podstate to bol jediný čas, kedy sme mohli v júli v Bruseli prehovoriť. A teraz prídeme sem a každý dostane iba 60 sekúnd. Nie divu, že je tu tak strašne málo európskych poslancov. Nie je to tak, že nemáme o čom hovoriť. Nie je to tak, že e, by naši voliči chceli, aby ich hlasy boli vypočuté, alebo tá odpoveď leží v tom, že ľudia v komisii za zatvorenými dverami nechcú počuť to, čo im my povedať. 60 dní do roka nestačí na to, aby ste si vypočuli naše hlasy. 60 sekúnd nestačí Prosím vás, prosím vás, mohli by sme mať viac parlamentu? Trouble... Problém je v tom, že keď každý prekročí pridelenú jednu minútu, tak málo ľudí prehovorí. To nebude platiť pre dnešok, ale v budúcnosti to bude platiť, tak preto tu máme na to tie e, pravidla. A teraz pani Božkor na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážení e, kolegovia. 1. júla e, na e, Ukrajine sa budú konať predčasné voľby a mali by sme tomu venovať pozornosť. Po jarných voľbách došlo k rýchlým priamým zmenám krajine, ale potom volebný výbor odmietol vytvoriť väčšinovo maďarskú volebnú jednotku a videli sme takisto zneužitia a podvody vo volebnej kampani. Hovorím o kupovaní hlasov a hovorím aj o inom type zneužitia. A začali sa aj klonovať strany, ktoré mali iba pritiahnuť hlasy a odobrať hlasy iným e, stranám Dochádza tu aj k zastrašovaniu ľudí, e, ktorí sa zúčastnili kampani. E, takže e, učitelia, intelektuáli sú zastrašovaní. Takže prosím vás, venujte pozornosť tomu, čo sa deje. A mali by sme sa zamerať na Ukrajinu. Ukrajina by nemala iba hovoriť o európskej integrácii, ale mala by takisto dodržiavať práva a pravidla. Ďakujem teraz pani Kretu. Kretu îmi face mare plăcere să vorbesc din. Ďakujem veľmi pekne. Je pre mňa potešením hovoriť znova v Európskom parlamente a chcela by som hovoriť o viacročnom finančnom rámci, ktorý je zárukou stabilnej Európy, predvydateľnej Európy z ekonomického hľadiska. Myslím si, že budúci rozpočet pre roky 2021 až 2027 nie je len prioritou, ale aj naliehavosťou. Európska komisia navrhla rozpočet 2. mája 2018 a odtedy sa nevedol príliš veľký dialog. Populizmus v Európe je na vzostupe. Ak vy ako spolu zákonodarcovia a aj rada to schvália, tak potom sa zdvojnásobí e, vmínenie na výskum, Erasmus a tak ďalej. A súdržnosť má tiež pomôcť e, tým regionom, ktoré zaostávajú ekonomicky. Takže tento trialog by mal ďalej pokračovať, pokiaľ ide o rozpočet pre roky 2021 až 2021. Prepačte, nie som zvyknutá, hovorí iba jednu minútu. E, viem, keď budete eh, neskôr rozprávať eh, a keď budete v komisii, dostanete viac času, ale naši britskí kolegovia by mali vedieť, že eh, stručnosť je dušou múdrosti. A teraz pani Bilbao. Gracias, presidenta. A ďakujem veľmi pekne. Avanti. Avanti je výraz, ktorý používame v mojej rybárskej dedine, keď hovoríme o, odhodlaní, ktoré potrebujeme, aby sme mohli postupovať vpred po katastrofách, aby sme si vybudovali silu, aby sme eh, mali aj solidaritu toto je pocit, ktorý by som chcela vyslať mladým mužom, ktorí zomreli v tých strašných záplavách minulých týždňoch, poslednom týždni. A takisto chcem vyslať tú silu aj našim susedom a tým, ktorí boli postihnutí strašnými búrkami. Za tých búrok padlo tri raz viac vody, než zvyčajne padne za celý júl. A chcela by som vyjadriť svoju sústrasť. A treba sa ale aj zamyslieť nad e, extrémnymi katastrofami, ktoré súvisia s klimatickým klimatickými zmenami. Treba preukázať solidaritu, pretože toto klimatické bremeno je prioritou. Um, musíme pracovať z dola nahor, pretože mnohé rozhodujúce bitky na tomto svete sa uh, najprv bojujú a treba ich vyhrať najprv na miestnej a regionálnej úrovni. Ďakujem. Uh, pani Čikady. Ďakujem pekne. Spustenie tohto funkčného obdobia poukázalo jasne na dve koncepcie Európy. Prvá, byrokratická, ktorá má svoje základy v eure, v mene a ktorá smeruje v zásade k naplneniu idei e, Európy bez hraníc, e, vykoristovaných zamestnancov spoločnej Európy, podrobených v rámci finančných trhov Druhá koncepcia naša e, spočíva na e, uchvatných dejinách tohto kontinentu, ktorej svoju dôvod na existenciu nachádza e, v jednotlivých národoch a ktorý má ako konečný cieľ vytvorenie, alebo konečný, konečný zámer, vytvorenie, potvrdenie identity jednotlivých národov. Ako sa vyjadril pán predseda Sassuoli, istým spôsobom predstavuje tú alchýmiu medzi kresťanskými demokratmi a socialistami, ktorí trestali dlhé roky Taliansko e, a celé roky e, takto trestali našu krajinu, aj našich e, remeselníkov, a našich ponospodárov a naše rodiny. Hovorím to v tejto snemovni, ale predovšetkým smerom k tým, ktorí nás počúvajú mimo tejto budovy. Našu revolúciu nezastavíte dohodami, ktoré uzatvárate. Táto chvíľa nastane a my to zmeníme. Pán Vondra, ste, ste tu? Nie. <clears throat> Takže prejdeme k ďalšiemu rečníkovi, pán Borenga. <clears throat> Pán Botenga, áno, ďakujem pekne, pani predsednička. 13 miliónov ich je dnes. Európanov, ktorí sú ohrození chudobou. 113 miliónov, eh, miliónom hrozí sociálne vyčlenenie. 10 krát eh, počet obyvateľov Belgicka. Dnes tu máme sociálnu naliehavú situáciu v Európskej únii. A to nie je náhoda, ale dôsledok politik, ktoré boli schvaľované tu tradičnými politickými stranami, ktoré nás obkolesujú. Tieto tradičné politické strany boli za liberalizáciu za liberalizáciou, škrt za škrtom. Takže dnes <clears throat> logika európskych dohovorov, ktorá čelí potrebám ľudí a dáva prioritu trhom. Takže máme na výber, buď budeme, buď budeme pokračovať a pôjdeme smerom tej špirály dolu, alebo posilníme sociálnu odolnosť, aby sme vytvorili Európu prosperity, nie Európy, Európu e, škrtov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Papadakis. Ano, ďakujem pekne. Využitie nástrojov E, to strategickí e, partner Európskej únie, ktoré e, ktorí majú 37 územia Cypru za posledných 45 rokov. Toto je zodpovednosť Európskej únie, to sa nedá zmyť nejakými verbálnymi prejavmi, okrem tých bežných trhov s Tureckom, legalizácia útoku Turecka a situácia riadenia Egejského mora. Nová vláda v Grécku urýchľuje túto angažovanosť v tomto imperialistickom dizajne a snažia sa čeliť takejto zhovievavosti. Ľudia by mali posilniť svoju bdelosť a vymaniť sa z tohto imperializmu. Mali by sa stať pánmi energetických zdrojov vo vzťahu k solidarite a spoločno, spoločnom boji. Pani Šojdrova. Ďakujem pekne za slovo, kolegyne, kolegovia. Tento mesiac si pripomíname 70. výročie od konca prvej izraelsko-arabskej vojny. Vtedy aj európske krajiny, vrátane Francúzska alebo Československa, pomohli Izraelu brániť svoju samostatnosť a mladý štát. Bolo to určite aj preto, lebo s Izraelom Európska únia zdieľa spoločné hodnoty, úctu k ľudským právam a k demokracii. Je to jedna z mála krajín, kde skutočne existuje demokracia a preto by Európska únia mala mať s Izraelom tie najlepšie vzťahy. Ja tu vystupujem preto, lebo mi veľmi prekáža a leží mi na srdci to, aby Európska únia s Izraelom viedla dialog aj na základe e, dohody o pridružení, tak ako ho vedie s inými susednými krajinami, ktoré majú podobnú dohodu, ako je možné. Z roku 2012 e, sa nezišla e, táto rada pre pridruženie. Budeme o tom ešte hovoriť. Ďakujem. <clears throat> Pán González, Cázares. Ďakujem pekne, pani predsednička. Verejné zdravotníctvo, verejné zdravie je prioritou pre našu spoločnosť a pre náš sociálny blahobyt. Ľudský kapitál je kľúčový, preto žiaľ v mnohých oblastiach v Európe a v mnohých regiónoch v Španielsku je tu situácia veľmi prekárna. Hlavne v Galícii je situácia veľmi problematická, týka sa sestier a v mnohých ďalších oblastiach v mojej krajine. Vrátane Galície sú e, tieto sestry predmetom zneužívania. E, mm, je veľmi ťažké na toto poukázať. Niektoré z nich majú tzv. nulové pracovné zmluvy. Je to neakceptovateľná situácia. Znamená, že majú veľmi prekárnu pozíciu a nemôžeme takto poskytovať zdravotnú starostlivosť mnohým rodinám. Zdravotný personál, zdravotné sestry predstavujú sto, stovky tisícov ľudí v Európe. Potrebujú jednoducho dôstojné a férovné podmienky, aby mohli vykonávať svoju prácu. Pán Flego. Európa pre mňa vždy bola a stále si musí zachovať svoj silný duch progresívnosti a tolerancie. Je tu veľa nových technologických inovácií v tomto roku, veľa úspechov, vrátane kontroly hraníc, Slovensko a Taliansko sú susedia a oznamujú, že postavia ďalšie kilometre s ostnatým drôtom. My sme rezolutne proti tomu, pretože to nevyrieši problém nelegálnej migrácie. Múry znamenajú len ďalšie múry a defenzíva znamená len ďalšiu defenzívu. To je úplne mm, opačný prístup, aký potrebujeme. Musíme dbať na bezpečnosť, samozrejme, musíme dbať na migrantov, na týchto ľudí a ľudsky s nimi zaobchádzať, ale ostnatý drát tento problém nevyrieši. Európska komisia musí nájsť spôsob, ako bojovať proti nelegálnej migrácii a prevádzaniu nelegálnych imigrantov. Musíme to naliehavo riešiť, pán Fest. Áno, ďakujem, pani predsedníčka. Príjemný dobrý podvečer. Vždy, keď ide o veľkú politiku, tak ja mám na mysli hlavne prácu tejto inštitúcie. V podstate je to úloha poslancov, aby určovali svoju politickú agendu a preto vy sami rozhodujete, z aké politické smery, aké politické iniciatívy, na ktorých budete pracovať. Žiaľ, toto pravidlo sa porušuje, pretože dnes tu hovoríme o Klausovi Velem e, z Libe a v podstate je tu podpis, je to prvá parlamentná iniciatíva a hovorí o tom, čo my alebo prečo my sme boli zvolení našimi voličmi tu v eh, parlamente. Sú tu mnohé humanitárne víza, úloha z veskej organizácie, resettlement a tak ďalej. A teda správa si myslí, že toto nie je na eh, poslancoch, ktorí by mali určovať túto politickú agentu. Toto je vlastne prejavom veľkého nerešpektovania našich práv a mali by ste proti tomu zasiahnuť a Eh, objasniť si, eh, aké, akým spôsobom sa tieto veci budú v budúcnosti riešiť. Ďakujem pekne. Pán Kužmiuk. Kužmiuk. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Som eh, členom výboru AGRI a chcel by som prejavil, prejaviť moje veľké obavy ohľadom otázky Mercosuru ide teda Musíme si to ešte dobre premyslieť a, a viaceré vlády sa vyjadrili napríklad Francúzsko alebo Polsko, pre nich je, sú toto dôležité trhy. A, tam, sú tam rozličné druhy mesa, ktoré sa, s ktorými sa obchoduje. A hovorí sa teda o týchto dohodách v súvislosti s Brexitom. Nemáme e, e, rovnaké sanitárne normy, rovnaké štandardy ako krajiny Mercosuru. To je veľký problém pre európskych farmárov a ja e, si myslím, že by sme o tomto mali rokovať predtým, ako tu budeme mať novú komisiu. Ďakujem pekne. Pán Ferreira. Ďakujem pekne, pani predsednička. Niekoľko dní po uh, zvolení Európskeho parlamentu Európska komisia vydala odporúčania pre jednotlivé krajiny. Ak tieto odporúčania sa nebudú rešpektovať, tak to budú sankcie. Nie je tu tak veľa nových prvkov, ale môžeme, mohli by sme niekoľko z nich obie, uh, počiaknúť. napríklad Portugalsko. Komisia žiada viac otvorenosti, rozpočtovej odporednosti, pred teda menej zdrojov napríklad na ubytovanie, na kultúru, na vzdelávanie a tak ďalej. A pokiaľ ide o výsledky práce v Portugalsku, ide o väčšiu prekernosť pre zamestnancov a pre pracujúcich. Existuje segmentácia pracovného trhu a to znamená, že je tu nivelizácia smerom nadol, pokiaľ ide o podmienky práce a musíme sa teda pozrieť na to, kto bude na tých vysokých uh, miestach v Európskej únii. Nemôžeme akceptovať, aby sa pokračovalo v takejto politike. Túto politiku je potrebné zmeniť. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Vozenberg Veronidy. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Vážení kolegovia, v prešlom e, parlamente sme diskutovali o emigračných problémoch. Ja som z Grécka a viete, že Grécko má vážne problémy. Nová vláda, nová demokracia, má plán pre novú emigračnú politiku, ale máme dva problémy. Jeden z nich je ten, že sú tu dublinské dohody, e, ktoré sú zablokované v rade. A druhý problém e, sú členské krajiny, ktoré zatvorili svoje hranice a nechcú uplatňovať rozhodnutia, ktoré už boli prijaté a nechcú brať na seba zodpovednosť tam, kde by ju mali na seba prebrať a neakceptujú spoločnú, spoločný azylový program, a je to problém pre európskych občanov a populizmus rastie. Ďakujem. Áno. Ďakujem pekne, pani predsednička. V, v posledných mesiacoch Eh, som si užila teda toto obdobie. Európania eh, si pozerali eh, finále futbalového šampionátu v veľkých počtoch, ale máme, sme tu európske voľby, mali sme tu extrémizmus, Brexit a tak ďalej. A toto otvorilo mnohým ľuďom oči ale je tu aj veľká nádej pre nás a na teraz a do budúcnosti a to je naša mládež. Nehlasovali sme za pani Uršulu van der Leyen, budeme hlasovať za tých kandidátov, ktorí budú za voľby a ktorí jasne vedia, za čím si stoja. A v finále z USA E, niektoré krajiny teda musia bojovať s týmto extrémizmom a nemôžu to akceptovať. Ja chcem bojovať za viac demokraciu, za demokratickejšiu Európu a za mm, predsedu komisie, ktoré budú podporovať tak, takýto pohľad, pán Kofu. Mm, ďakujem pekne. E, ja hovorím preto, lebo sme e, vlastne minulý týždeň boli svetkami veľkej prehry. Súdny dvor potopil politiku v oblasti migrácie. Je to naozaj groteskné. Nikdy sme neakceptovali to, že Európa sa mieša do ich zahraničnej politiky, preto sme e, hlasovali za to, aby sme tu mali väčšinovú politiku a budeme mať pevný postoj v oblasti migrácie Danmarsko, Dánsko pardon, e, e, nemôže byť čiernou krajinou. Musíme mať kritéria pred tým, ako niekto k nám príde. Je to groteskné, že Európska únia sa do tohto mieša čoraz viac a e, vlastne nám bráni v rozhodovať o veciach, ktoré sa týkajú nášho územia v Dánsku. Ďakujem, pán Buda. Áno, ďakujem pekne. Rumunskí európsky parlam, farmári eh, potrebujú zodpovednú eh, poľnospodárskú politiku. Je teraz na čase, aby Európska komisia hlasovala a rokovala otvorene o všetkých týchto otázkach eh, a musíme dosiahnuť naše politické ciele. Upozorňujem všetkých tých, ktorí majú politickú zodpovednosť na tento aspekt, aby sme sa nehrali s našim osudom a s budúcnosťou farmárov v Rumunsku a v Európe. Potrebujeme stabilitu. Toto nariadenie, ktoré bolo schválené vo výbore Agri v poslom parlamente, um, splňa niektoré požiadavky našich farmárov a zároveň uh, je proti spotrebiteľom, ktorí nebudú mať prístup k kvalitných potravinách za um, prístupné ceny a teda potrebujeme čisté životné prostredie a to jediné eh, riešenie eh, a teda táto správa v plene znamená, že tu existujú otázky, eh, ktoré musí im nasledovať trialog a potrebujeme toto nariadenie. Členské krajiny potrebujú dostatok času, aby ich schválili svoje národné strategické plány. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Kerčendali. Pani predsedníčka, sme rozdelení v Európskej únii, ale naša spolupráca je kľúčová v boji proti modernému otrostvu. Svetové obchodovanie s ľuďmi a nutená práca, kriminality, sexuálne zneužívanie majú vplyv na 24 miliónov ľudí. E, Spojené kráľovstvo je na čele s najvyššími číslami registrovaných obetí a severovýchod majú najväčšie e, regionálne problémy ale rovnako sme aj lídrom eh, v modernej legislatíve proti otrostvu a v právnych krokoch a preto je dôležité, eh, že až komisár musí schváliť eh, správu v tomto zmysle. To je jediný spôsob, ako e, potlačiť toto kriminálne zneužívanie, ktoré nepatrí do moderného sveta a malo by to byť vecou minulosti. Musíme Zdá sa, že Brexit nás ťahá naspäť do tejto minulosti, pán Bogovič. V Slovenii imamo ve zadných... E, v Slovensku sme mali za posledné mesiace veľa problémov keď došlo k zvýšenému počtu útokov vlkov a medvedov na zvieratá, na hospodárske zvieratá, kone, ovce najčastejšie sú predmetom útoku desiatky, stovky koní a teda ovci bolo takýmto spôsobom zranených, alebo teda bola ich zautočené. To je problém s zvieratami ktoré žijú v divokej prírode, pretože sa ich rodí viacej ako ich zastrelených. Predpokladáme, že príde k nejakému zásahu aj z úrovne ministerstva poľnospodárstva v Slovensku, ktoré navrhlo zákon o povolenom odstrele medveďov a vlkov. Mali by sme o tomto probléme hovoriť aj v parlamente, lebo to nie je problém, ktorý sa týka len Slovenska, týka sa iných európskych krajín. Je to problém, ktorý je dôsledkom narušenej rovnováhy v prírode. A tá rovnováha v Slovensku bola jednoznačne narušená. Mali by sme preto niečo spraviť a nemali by sme dovoliť, aby takýto problém trápil Európu. Kolegyne, kolegovia, mali sme viacero prihlásených do rozpravy, ale nedošli do snemovne, takže Teraz uzavrieme minútové vystúpenia na dnes večer a tým pádom aj končím schôdzu. Ale chcem ešte doplniť, že zajtra pokračujeme o 9. ráno, teda útorok. Program je zverejnený a je k dispozícii na webovej stránke. Príjemný večer.